Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April. Označujem schôdzu, ktorá bola prerušená 3. apríla za znovu otvorenú. Dámy a